Rozpráva je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra na obed. A je ďalší bod programu je správa pani Eseje. Pokiaľ ide o technické požiadavky na platobné príkazy a inkasa v eurách. Ako prvá vystupí pani Wortman Kuhl. Yes, indeed, uh, uh... Áno, pán predseda, to nie je to, čo ste očakávali, avšak problém e, na letisku Skipold, kde sa oz- Skipol, kde sa oznámila uh, uloženie bomby, znamená, že pani Esaja nemohla docestovať a požiadala ma, aby som ju zastúpila. Aj v jej mene by som chcela povedať, že je veľmi spokojná s výsledkom trialógu a dohodou, ktorú sme dosahli s komisiou a radou. Chcela by poďakovať zástupcov, e, zástupcom e, rady, pánovi komisárovi Barnierovi, e, predsedničke výboru výboru pre hospodárstvo, tieňovým spravodajcom, všetkým tým, ktorí prispeli k vynikajúcim výsledkom a samozrejme aj sekretariátu výboru, ktorý nám umožnil tak pracovať. Dovršenie jednotnej platobnej oblasti má obrovský význam pre vnútorný trh a poskytuje obrovské výhody našim občanom. Od e, e, e, e februára 2014 všetky elektronické platby v Únii e, budú e, sa tak jedno, považovať také jednoduché ako mm, platby v hotovosti. To bude prospešné pre viaceré kategórie občanov. Bude možné platiť z domáceho bankového účtu v celej Európe a to bude možné pre všetkých Všetky e, debetné kreditné e, cezhraničné transakcie e, sa budú robiť, ako keby, boli, ako keby išlo o domáce platby. V prípade použitia systému SEPA treba mať jeden jediný účet a stačí používať číslo účtu vo formáte IBAN. To E, má obrovské výhody, pretože stačí mať jeden bankový účet v celej eurozóne, e, e, európskom priestore, aj keď človek pracuje v zahraničí, bude môcť dostávať svoj plat na bankový účet doma. Tento systém umožní E, používať e, rovnaké debetné a kreditné karty všade v eurozóne. To znamená, že aj keď pôjdete na dovolenku alebo e, na navštevu do inej krajiny eurozóny, budete môcť využívať všetky títo prínosy. SEPA predstavuje dobrú správu, čo sa týka Európskej únie a eura. Otvorí to vnútorné trhy e, voči konkurencii a e, zefektívni činnosť e, platobného sektora. Podľa hodnotenia dopadov, ktoré urobila Európska komisia, to bude znamenať 123 miliard eur úspor počas 6 rokov. Títo prínosy budú ešte väčšie, pretože tento systém vytvára priazne podmienky z hľadiska inovácií E, umožňuje e, e, sklbiť platby s účtovníctvom podnikov. Takto je vo Fínskom, v niektorých krajinách ako je Holandsku, kde sa začala implementácia systému SEPA. Jednoduché platby zjednodušuje nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetu po celej Európskej únii. E, spotrebitelia budú mať možnosť porovnovať si ceny a e, kupovať čo e, najvýhodnejšie. Kupovanie počítačov e, na lesnejšom obchode e, môže ušetriť e, veľa peňazí a bude prispievať k zníženiu cien. To znamená, že SEPA má životne dôležitý význam z hľadiska dobre fungujúceho vnútorného trhu. Keďže prechod na jednotný systém v minulosti bol príliš pomalý v minulosti, nové nariadenie stanovuje jasnú lehotu. Európskemu parlamentu sa podarilo vyjednať E, e, e, rovnakú lehotu pre mm, protobné príkazy a inkasa a to bude 1.2.2014. A v tých členských štátoch, ktoré nepoužívajú euro, pôjde od 30. oktobra 2016. To zjednoduší realizáciu informačnej kampanii pre spotrebiteľov a prispieje k zmenám. Európskemu parlamentu podarilo sa zabezpečiť e, správnu ochranu spotrebiteľov. Spotrebitelia môžu e, e, dať pokyn banke, aby obmedzili výšku inkasa na, v určitej výške a môžu stanoviť čierne alebo biele zoznamy. Takisto spotrebitelia nebudú musieť dávať nejaké osobitné kódy pri platbách v prípade cezhraničných úhrad aby sa zjednodušila adaptácia na nový systém, e, sa rata s dvojročným prechodným obdobím. Napríklad e, členský štát môže umožniť podnikom, ktorí používajú e, hromadné platby, aby počas dvoch rokov nevyužívali štandard XML. Členský štát môže umožniť spotrebiteľom, aby používali staré číslo E, účtu namiesto formátu IBAN a to počas dvoch rokov navýše. Vážne pán predsedajúci, táto smernica e, e, sa bude príjmať v tomto roku a prispieje to k vytváraniu komplexného systému a k jeho fungovania. A v, pani, v mene pani Asaja chcela by som E, e, podotknúť, že sme veľmi radi v mene občanov a podnikov e, v Európskej únii a v celej oblasti SEPA. Teraz, odteraz všetky platobné príkazy a inkasa sa budú môcť realizovať, ako keby išlo o domáce platby a inkasa a to znamená, že budeme môcť vytvoriť jednotnú e, platobnú e, oblasť Európskej únie. Ďakujem pekne pani Wortmann e, Kul. A teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Michelovi Barnierovi. Ďakujem pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať predsedničke hospodárskeho a finančného výboru a chcel by som, e, e, aby ju poprosiť, aby odovzdala spravodajkyni naše veľmi úprimné e, poďakovania za vynikajúcu prácu, ako aj tieňovým spravodajkyniam je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre fungovanie ekonomiky, pretože bez riadne financovaného, riadne fungujúceho systému platieb je nemožné zabezpečiť rast. Nariadenie, o ktorom sa tu hovorí, má za cieľ e, realizovať e, takéto kroky a vytvoriť e, jednotný európsky platobný priestor. Eh, mali by sa eh, vypracovať spoločné systémy eh, platieb v eurách, ktoré sú predbežne fragmentarizované v jednotlivých štátoch. Toto je príklad finančného nariadenia, ktoré slúži aktérom v reálnej ekonomike Eh, mal by uľahčiť eh, jednak eh, cezhraničné transfery, ale aj transfery vo vnútri Európskej únie. Cieľom by malo byť predovšetkým znížiť náklady na platby a mal by sa takto dodatočne posilniť vnútorný trh ten, e, tá podpora návrhu komisie je ďalším dôkazom užitočnosti našej práce. Spomínal sa tu trialog a ja ďakujem za pripomienky, ktoré v jeho rámci vylepšili pôvodný návrh komisie. Výbor e, pripravil prácu, správu, jej autorkou je pani e, Desaja a tento veľmi výrazne podporil náš výrazný návrh. Napríklad, pokiaľ ide o programovaný zánik e, kódu BIC do roku 2014, tak aby spotrebitelia mohli vykonávať platobné príkazy bez ohľadu na to, či sú určené pre domácich alebo zahraničných adresátov. E, to všetko by malo nadobudnúť účinnosť dátumom nadobudnúť účinnosti nariadenia. Sú tu dané dva eh, dátumy, tak pre eh, prevodné príkazy, ako aj pre mriame priame uhrady. Niektoré krajiny sú v tomto smere ďalej ako iné, ale je potrebné, aby sa uh, uľahčili kroky všetkých krajín e, v rámci migrácie k dosiahnutiu tohto cieľa. Ďakujem teda za e, tento súčasný e, kompromisný návrh. Sme pripravení ďalej pracovať v tejto oblasti a s tým súvisí aj právo spotrebiteľov na náhradu ich nákladov štátov e, e, a ter, a e, tretie vyhlásenie by v rámci tohto uznesenia malo odrážať kompromis, ktorý bol dosiahnutý v decembri. Čiže týmto nariadením chceme vybaviť trh platieb potrebným nástrojom, ktorý umožní e, racionalizovať e, platby v eurách a uľahčiť aj e, situáciu spotrebiteľov, aby mohli svoje platby realizovať v národnom aj medzinárodnom meradle rýchlo a efektívne. Takže e, toto bude predstavať konkrétny pokrok na ceste k budovaniu vnútorného trhu aj pre, a bude e, prospech spotrebiteľov. Ďakujem. Teraz dávam slovo pani Evelyn Gebhardt v mene e, výboru INKO. Ďakujem, pani predsedajúca. Výbor pre ochranu spotrebiteľa vnútorný trh sa takisto zaoberal otázkou SEPI, pretože uh, tu je v zosilnenej miere o ochranu spotrebiteľa a ja môžem povedať, že som s tým kompromisom, ktorý sa našiel, veľmi spokojná. Aj keď niektoré z tých tém, ktoré sme uh, eh, hovorili, ktorý teda odráža aj niektoré z tých tém, o ktorých sme diskutovali na našom výbore. My si myslíme, že to je veľmi dobrá vec, že môžeme spotrebiteľkám a spotrebiteľom povedať, že uh, sa na vnútornom trhu na nich uh, myslí tento dojem nie je vždy taký prezentný, ako momentálne. Nuž, čo sa týka odborenia hraníc platobnom styku. Toto sú vlastne hranice v Európe. E, je potrebné, aby sa znížili, aby sa e, odburali, aby nestali v e, ceste európskej mobilite. Čo sa týka európskeho platobného styku, a budúcnosti pre všetkých spotrebiteľov, ktorí môžu mať len jedno konto v ľubovoľnej Európskej banke. Toto je veľmi dôležitejšia, e, dôležitá otázka práve pre malé stredné podniky, ale nielen pre nich, ale aj pre tých spotrebiteľov, ktorí sú mobilní, ktorí, sú, prichodia na dovolenke a ktorí chcú aj vtedy robiť určité prevody. E, takže e, je dôležité, že sme mysleli na to, že sme našli jednotný časový priestor pre eh, peňažné transakcie a prevodné príkazy. Eh, nebolo by dobré pre spotrebiteľov, keby to mali v dvoch bodoch, bolo by to len zmetočné eh, a medúce. Takže myslím si, že toto, čo máme na stole, je to, čo potrebujeme a to, čím sa môžeme chváliť, čo sme dosiahli. Tretia a najdôležitejší bod, o ktorom chcem hovoriť, je tiež informovanosť občanov. Uh, to je veľmi dôležité, pretože mnohí majú strach pred tým novým Ibanom, pred tým, e, to novou sepou, lebo sa im to zdá byť príliš dlho, ale keď sa im presne objasní, ako je to číslo iba zložené, tak to nie je také ťažké. Takže je potrebné naštartovať informačnú kampaň, aby občania presne vedeli, o čo tu ide. Ďakujem pani Gephardt a teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. V mene EPP si vypočujeme pani, pana Mičela. Nie, nie je v sále, takže si ho nevypočujeme. Takže teraz uh, pán kolega Padar. V prvom rade by sme chceli poďakovať pani spravodajkyni eh, za E, e, vynikajúcu e, odhodlnú prácu. Ďakujem všetkým tenevým spravodajcom. Správa je vynikajúcim príkladom toho, ako komunitárna metóda nám poskytuje progresívne výsledky, ktoré posúvajú dopredu ideu o jednotnom trhu Predstavo o jednotnom platovom priestore si vyžaduje spoločné pochopenie E, určité chaotické prejavy na strane členských štátov, ktoré používali nerovnaké postupy, boli na úkor spotrebiteľov a podkopovali e, ducha e, jednotného trhu. Ale teraz sme sa snažili zohľadniť existenciu rôznych systémov a sme sa snažili o kompromis. Samozrejme, všetky zmeny znamenajú určité náklady a chcú čas, aby si na to ľudia E, e, zvykli. Pre našu politickú skupinu východiskovým bodom bola potreba vytvoriť jednotné európske pravidlá. Ale e, rovnako sme zdôrazňovali potrebu chrániť spotrebiteľov a osvedčené lokálne postupy a preto sme podporili jednotnú lehotu na uvedenie do prevádzky tohto systému zohľadnili sme aj potenciálne e, zvýšenie e, nákladov. Samozrejme, v prípade e, posilnenia konkurencie ceny by mali klesať. Ale chceli by sme požiadať komisiu, aby bola obzvlášť opatrná v období, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť. Správa systému SEPA v minulosti bola posobiskom bank a súčasné naradenie zdôrazne význam E, účasti všetkých zainteresovaných v procese riadenia a dohľadu. Ďalej. E, e, teraz už nebude treba uvádzať identifikačné kódy bank v prípade domácich platieb od roku 2014 a v prípade cezhraničných platieb od februára 2014. Po štvrté, prechod od národných štandardov na medzinárodný štandard IBAN bude bezproblémový. Pôvodné kódy budú platiť s tým, aby sme sa vyhli e, e, možnému zmetku a po šieste v prípade e, domácich systém plateb s veľkou hodnotou sa ratá s prechodným obdobím. To by malo byť na prospech všetkým. Vďaka systému SEPA klienti budú môcť ušetriť až 153 miliard eur počas 6 rokov a to stojí za to a dúfam, že takéto konanie budeme vidieť aj do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Padár. A teraz slovo má pani Sofie Intveld, mene liberálov. V prvom rade ďakujem pani spravodajkyni, ktorá e, e, zostala e, na letisku Stokheld. E, odvedla vynikajúcu prácu. Ne, budem zachádzať do detailov tohto návrhu, pretože kolegovia už e, e, o tom povedali e, zastupkynia. Mm, Spravodajkynia hovorila o očakávaných prínosoch systému SEPA. Chcela by som sa sústrediť na samotný proces. Keď úprimne poviem, keď počúvam, čo všetko dobre donesie systém SEPA nie je jasné. Prečo to musela tak dlho trvať? Prečo máme tak dlhé prechodné obdobie? Prečo máme tak veľa výnimiek? E, sme uprostred hospodárskej krízy, kolegovia. Všetci súhlasíme s tým, že treba dovršiť vnútorný trh. Ale keď e, e, vidím, že niečo pomerne jednoduché ako protobné príkazy a inkasa v rámci systéma SEPA. Ako dlho to trvá, som veľmi znepokojená. Chápem, že ľudia si musia zvyknúť na nový systém. Ale keď sa e, e, pozeráme na to, čo žiadame od e, greckých spoločanov, keď vnímame zmeny v arabskej jari, myslíte, že zmena z 6 na 12 číslic čísli banka to je najväčší problém Európskej únie. Európa sa musí meniť. Musíme dovršiť vnútorný trh, musíme posilniť svoje ekonomické pozície po svete platby sú mazivom, eh, maz, mazadlom prepáčte, eh, vnútorného trhu a eh, dúfam, že všetky členské štáty splnia stanovené lehoty, ktoré sú pomerne štedré a budeme sa musieť venovať aj novým metodám s tým, aby sme tento proces urýchlili v porovnaní so súčasnosťou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Intveld. Pán Sven Kigel v mene Zelených vážne a kolegovia. Najskôr mi dovolte poďakovať za dobrú spoluprácu aj s vami, pán komisár Parnie. To pozadie celej tejto správe samozrejme je to, že Európa má spoločný vnútorný trh a k tomu potrebuje spoločný platobný priestor. Ako dlho to trvalo, to máme typický príklad, keď niekto nechce európske štandardy, a omeškáva ich eh, tak ako moja kolegyňa Sophie Infeld povedala, mohli sme to mať aj skôr eh, a možno, že sme mo- boli mohli urobiť aj viac a rýchlejšie urobiť uh, niečo pre našich spotrebiteľov a spotrebiteľky. Ale samozrejme uh, musíme uh, si povedať, že je to treba dodržovať príslušné štandardy. Teraz, čo sa týka uh, E, v tom e, redundantnom e, práve pre ťarchopisy my ako parlament, musím povedať, sme išli ďalej ako komisia, ale dôležité je, že sa tie nepodmienečné spätné práva zostanú na národnej úrovni, pretože toto je základ aj pre Nemecko, aby sme zabránili chaosu a za druhé dôležité je, že na základe iniciatívy parlamentu sa podarilo, že ten tie transakcie v rámci tých archopisov budú prebiehať v, e, elektronicky a že sa e, to e, takisto zmení na európskej úrovni. Takisto, čo sa týka platobného postupu, tu budeme demokratickejší. Ja sa vám chcem poďakovať, že ste uh, E, zapracovali návrh, že Európsky Payment Council e, že nie len, že bude stanovovať v budúcnosti štandardy, ale že bude takisto patriť do toho systému tej platobnej demokracie. Ďakujem pán Kigold. Ako ďalší je pán Huntis z GUE. Srdečná vďaka pani predsedníčka milé kolegyňa, kolegovia a pán komisár, tá diskusia, ktorú tu vedieme, e, je v podstate úplne na nespra- sa vedie na nesprávnom mieste a nie v správnom čase. A toto hovorím zo skúseností, ktoré som e, získal včera e, v rámci tých rozhodnutí, ktoré Uh, urobil um, grécky parlament za veľmi dramatických okolností, takže teraz ide o platbách v euro. My diskutujeme o tom v čase, kedy sa depresia prehlbuje a veľké časti Európy uh, sa topia v kríze a my teraz hovoríme o tom, že musíme riešiť tento problém. A uh, skutočne si myslíte, že sa to týka občanov, ktorí tak či tak nemajú ani euro vo vrecku? Určite nie. Tento systém eh, eh, jednotného plátomného priestoru sa má zrealizovať a pritom si myslím, že je dôležité skôr venovať sa bankám a všetkým ostatným inštitúciám v rámci toho eh, finančného systému. V tejto klíme chceme byť priateľských spotrebiteľov, a e, myslím si, že tu vidíme rôzne veci. Tá prechod e, bude, bude nie so sebou e, veľké náklady. Tieto náklady nesmú byť presunuté podľa obvyklej logiky bank na spotrebiteľov. Na to musíme dozrieť. Za druhé, musí to byť systematická straha zo strany politikov. A za tretie, a to je môj najdôležitejší bod, uh, Eh, tu ide aj o elektronické peniaze a preto musia byť prostriedky a toto sa v tej správe neuvádza, neuvádza aby to neboli eh, žiadne eh, transfery, na, ktoré by zaťažovali občanov. Ja si myslím, že toto sa týka predovšetkým kreditných kariet, o ktorých hovorím. Pán predseda, pán Huntes, sú tu dva, dve otázky s modrou kartou. Hans-Peter Martin má ako prvý slovo. Pán Martin, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, srdečná ďaká pani predsednička. Trochu som sa s údivom e, počúval to, čo počúvam, e, je Grécko také izolované, že nemá žiadne trans, peňažné transfery do e, zahraničia. Ste takí, že nemáte žiadnych ľudí, ktorí pracujú v zahraničí. Predtým si mali dosť veľa gastarbarčov, pokiaľ viem. A keď hovoríte, že e, z toho nebudú profitovať banky, vy nevidíte, že práve týmto zjednotením sa práve u bank zredukuje ten extra profit, ktorý mali poplatkami za prevody. Áno, viete, pokúsim sa vám odpovedať na poslednú otázku. Samozrejme, že budú banky profitovať, určite áno, to je jasné. Ale inak e, nechcem. E, chce, pardon, chcem len, aby sme sa e, venovali tejto téme na reálnych základoch, v akom času, čase žijeme. Sú vôbec nejaké príjmy, tie príjmy sa čím ďalej, tým viac krátia. E, musíme zohľadniť, v akej hospodárskej situácii sa Európska únia a európske hospodárstvo e, momentálne nachádza. To nie je len Grécko a recesia sa netýka len Grécka, ale aj ostatných. A téma, tak ako som povedal, je dôležité, ale samozrejme nevidím, že e, to bude také zlepšenie. Pán Gigold sa chcel tiež pýtať. Vážený e, kolega, chcel by som eh, sa spýtať jednu vec. Ja cítim eh, solidaritu s eh, ľuďom Grécka, ktorí znáša dôsledky tejto krízy, ale myslím si, že za to je spolu zodpovedný aj projekt európskej integrácie. Nerozumiem však jednej veci. Povedali ste veľmi konkrétne, čo by sa malo zmeniť na systéme SEPA, ale ja som vás nevidel na žiadnom zasadnutí, kde sa o tom hovorilo nevidel som nikoho z vašich ľudí a preto by som sa chcel spýtať, prečo sa pýtate na túto vec práve teraz, e, keď sa hovorí o správe, pretože ste mali možnosť sa vyjadriť k jej príprave. Myslím si, že pán Gigold nepoužil správnu terminológiu. Sú rôzne dôvody, pre, ktorý, pre ktoré som nemohol byť zapojený do e, postupu, do procesu vypracovania pôvodného stanoviska, ale myslím si, že na plenárke ide o to, aby ľudia mali možnosť vyjadriť sa k správam a neviem, prečo by som mal mať v tomto smere zviazané ruky, preto si, pretože si myslím, že moje pripomienky boli veľmi konkrétne a ja som nehral žiadnu hru. Ďakujem. Slovo má pán Terno, Terpov z mene e FD. Ďakujem. ten platobný priestor. Ten plátorný priestor je vlastne pozitívna iniciatíva, ktorú môžeme v parlamente podporovať. To je samozrejme veľmi dôležité pre občanov, ale aj pre podnikateľov a podniky. A samozrejme potom praktický postup môžeme e, v celej Európe platiť. Jednotne dôležité samozrejme je, že e, to, tento postup e, um, uľahčí množstvo aj elektronických prevodov. Ide o praktické problémy, na vnútornom trhu. Mnohé krajiny uh, idú rýchlejšie dopredu, dopredu a pracujú dôslednejšie ako iné a pokiaľ sa v tomto systéme realizuje len jedna časť, tak sa ten úžitok, tak sa tie výhody um, držia v istých hraniciach. Máme tu mantinely a nemôžeme vyčerpať celý náš potenciál. Ide vlastne o ten systém samotný, pretože tu máme problémy s, s určitými krajinami, ktoré majú dobre fungujúce systémy. Napríklad moja krajina, Fínsko, tu musia eh, si eh, občania eh, mm, zapamätať oveľa dlhšie číslo účtu ako doteraz. No toto znamená pre občanov ale len malú obeď, keď sa tento systém bude zavádzať. Zahraničné platby, zahraničné pravody. Keď môžeme môžeme mať zahraničné prevody, zahraničné platby rovnako ľahké ako vnútor, vnútroštátne, alebo naopak vnútroštátne budú e, také ťažké ako zahraničné. No nevieme, ale toto je samozrejme ten užitok, ktorý z toho budeme mať. Musíme samozrejme ešte spoločne upraviť prechodné obdobia, ale napriek tomu e, sa tomu budeme, e, sa budeme ťaž, tešiť. Ďakujem veľmi pekne ako posledný Hans-Peter Martin, Martin pre nezaradených. Áno, to je stará požiadavka pre všetkých tých, ktorí e, považujú všetko možné za byrokratické, či centralistické alebo nie. Európu musíme cítiť. Ja si myslím, že skutočne to, čo teraz práve spoločne, o čom spoločne rozhodujeme. Toto je e, kus európskej jary. Bude tu teplejšie, ideme von a stretávať, stretávame sa s ostatnými. Máme e, istú energiu. E, ktorými ako bezpozredných eh, susedov máme Švajčiarsko a Nemecko. Raz som mal v Lindau zaplatiť pokutu 5 mariek. A pretože eh, som eh, zaplatil príliš neskoro, tak som musel platiť 10, ale nakoniec bankové transakcie spôsobili, že som mal eh, zaplatiť 70 mariek v konečnom dôsledku. Pán Matlín, prepačte, že vás prerušujem, ale je tu problém s francúzským prekladom. Bol tam na začiatku problém s francúzským tlmočením, takže Musela som vás preužiť. Možno by ste ešte raz mohli začať od začiatku. Ďakujem. Uh, za 12 rokov sa mi to ešte nestalo, ale ešte raz rád začujem od začiatku. Takže práve tí, ktorí veľa kritizujú a to právom, byrokraciu a centralizmus, uh, tí môžu v tom, čo tu máme k dispozícii, vidieť, že Európa citeľne zrastá a skutočne áno, že sa pohybeme smerom k európskej jari. Otepluje sa. Ja pochádzam eh, z, z krajiny, kde máme dvoch, eh, dvo, dvoch susedov, Švajčiarsko a eh, Nemecko. V tomto tisícročí 5 nemeckých máriek za pre siahnutie povolnej rýchlosti. Pretože to trvalo tak dlho, tak som sa pokuda zvýšila na 10 máriek a poplatok za prevod, to bolo e, nakoniec 70 marek. To sú vlastne tie maličkosti, ktoré, e, ktoré e, ľudí rozčľujú. A e, teraz to môžeme cítiť, teraz nás to nebude stať nič. A faktor 2, množstvo malých a stredných podnikov majú, e, robili obchody v zahraničí e, Rakúsko, takmer sa to nedá veriť, po, poniká aj v Nemecku alebo v Čechách a tie náklady za peňažné transfery sú e, skutočne vysoké, 0,25% niekedy, niekedy sa to e, zníži na osminu, ale samozrejme možnosti napríklad viesť, mať tam svoje, udržiavať tam svoje účty, problémy s problémy s účtovníctvom, to je všetko ťažké a neefektívne. Je samozrejme dobré, že dostávame to, čo dostávame, ale je správne, e, je to tak, že by sme to boli želali mať skôr, ale je to niečo, kam sa chceme dostať všetci a to môcť vidieť jasnejšie, ako to ako prebiehajú tie platobné toky, ako sa to bude opakovať. Ja sa skutočne budem veľmi tešiť, keď budeme mať viac iniciatív práve smerom k európskemu platobnému e, prevodu. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prechádzame k ďalším rečníkom. No a ako prvý dostáva slovo Jean-Paul Gozes. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty, vážení kolegovia, vážený pán, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Viete, ako si cením, čo robíte a téma, ktorú dnes preberáme, je dôležitá. Bol som spravodajcom k smernici o platbách počas predošlého mandátu a viem, že harmonizácia platieb v Európe je dôležitá. Dovolte mi uh, položiť otázku, ktorá je kontroverzná. Um, multilaterálny výbor pre zájomnú výmenu uh, Sledujem prácu tohto výboru a keď sa zač- urobila prvý prevod v rámci SEPA v roku 2007, tak tento výbor začal byť legitímny. Čo nie je legitímne, je fixácia sum, keď sú príliš vysoké, prečo sú tieto výbory legitímne? Pretože platobná služba je obchodnou službou a je potrebné, aby bankové alebo platobné inštitúcie, ktoré sú vytvorené v rámci oddielu 2 musia rešpektovať určité pravidlá, čiže e, keď niekto dostáva nejakú platbu, tak táto samozrejme musí byť oprávnená e, poskytnutou službou a z tohto pohľadu e, výbor pre výmenu áno, teda tieto poplatky sa nesprávne určovali, ale dnes sa veci zmenili a situácia, v ktorej sa dnes nachádzame s týmto novým textom, toto nariadenie je paradoxné. Najskôr Týmto textom sa rieši otázka, ktorá je ešte, mm, o ktorej sa ešte diskutovaná na súdnom dvore a e, tieto poplatky sa zakazujú pre medzinárodné platby, ale platia v prípade, keď dôjde o odmietnutie platby. A to si myslím, že nie je správne. To, čo sa tentokrát urobilo, musí byť príkladom toho, čo sa stane pre, v prípade bankových kariet v budúcich eh, nariadeniach. Myslím si, že musíme lepšie viesť naše úvahy v tejto oblasti a nesmieme vychádzať z tej skutočnosti, že iba 6 krajín Eh, majú eh, tieto poplatky. Prečo? Pretože neexistuje transparentnosť. Eh, prostredníctvom iných odmien sa platí za tieto služby, napríklad v prípade šekových knížiek. Ďakujem pán Kozes. A teraz by som chcela požiadať pána Kutasa, aby sa volal slova na pár minút. Ďakujem veľmi pekne. Milé kolegy, kolegovia, vážený pán vážená pani predsednička, pán komisár, návrh pre zriadenie jednotného platobného priestoru je výrazné zjednodušenie a uľahčenie života európskych spotrebiteľov. Ten môže využiť jednu, jednu platbu s jedným kontom a v rámci celej Európskej únie. Táto iniciatíva zlepšuje účinnosť cez hraničných platieb a to je veľká hospodárska výhoda. Komisár už povedal, že odhaduje, že v priebehu roka to môže ušetriť ešte 1 miliardu eur. Ja vítam aj konečnú lehotu pre prechod národných systémov na jednotný európsky systém. Ten prechod nemôže byť, nemôže trvať väčšine. Pôvodná stratégia komisie pre prevody prostriedkov je podpora súkromného sektora a dúfame, že čoskoro sa dostavia príslušné e, výsledky. Čísla z roku 2011 dosvedčujú, že len 15,7% všetkých prevodov prebiehalo európskym systémom. V neposlednom rade treba dohľadať na, aj na ochranu spotrebiteľov. No a ja, pán predseda, Dúfam, že programy prebehnú a bankový sektor sa musí na tom aktívne podielať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kutáš, no a slovo dostane teraz pán Stojanov na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Hospodárstvo v rámci niektorých sektorov hospodárstva sa platby eurom eh, robia už eh, bežne, ako je napríklad na realitnom trhu. Ale ak niekto chce eh, vykonať alebo zrealizovať prevod z bulharskej banky do nejakej inej európskej banky, tak sa to vníma ako medzinárodný prevod, keď sa to či týka zmeny meny, a uplatňuje a vzťahuje sa na to poplatok. A poplatok sa vzťahuje na obe strany. A to o 10% zvyšuje náklady. No a ja si myslím, že dokument, o ktorom práve hovoríme, zlepší situáciu hlavne v krajinách mimo eurozóny. Avšak je tu ešte jedna vec bez ohľadu na všetko, čo tvrdíme o poplatkoch a tak ďalej, že ich bude stanovovať len trh, tak návrh alebo návrhy v nariadení ukazujú, že, právne, že právnymi nástrojmi môžeme regulovať poplatky. Takže toto je cesta, ktorou musíme ísť v Európe. Ďakujem pekne, no a slovo dostáva teraz Otmar Karas. Vážená pani predsednička, spoločný trh potrebuje spoločnú menu, no a spoločná mena potrebuje platobný rámec. Realizácia týchto troch cieľov v mnohých fázach pokrivkávala, no a niektorí sú ešte stále proti. No a rada s parlamentom dnes riešia skutočne aktuálnu vec. Rok 2014 je skutočným dátumom a, a 30.10.2016 je konečný dátum v krajinách mimo európskej, e, mimo eurozóny. Dalo by sa to urobiť aj rýchlejšie. Avšak treba si uvedomiť, že dnes každý, nie, každý podnik v každom členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť, má zriadené aj konto. Štátni občania z jednej krajiny hm, pracujú v druhej krajine no a dostáva odmenu na účet v domácej krajine. Tým, že sa ušetrí 1 eh, miliarda eur, znamená, že zrušíme medzibankové poplatky. Týmto sme veľa urobili pre spotrebiteľov, ako aj pre pridanú hodnotu členstva v EÚ. Pani predsednička, ja sme zodpovední za komunikačnú spoluprácu a to je dobrý príklad, prečo je potrebná Európska únia a ako z toho profitujú občania. Nie len, že šetríme, ale uľahčujeme aj život a zachovali sme tým elektronický systém priamých inkás, no a netreba meniť všetky mandáty. Je to dobrý kompromis a aj napriek tomu krok vpred. Ďakujem pekne, pán Karas. No a teraz slovo dostáva pani Flašik Labeňová

Ďakujem pekne, pani Beňová. No a posledným rečníkom je pán Mölzer. Ďakujem pekne. Technický pokrok a jednotný európsky platobný priestor majú iste svoje výhody, napríklad lepšia, lepšie plánovanie likvidity alebo kratšie doby na prevody pričom odpadávajú niektoré poplatky, no a debetné karty sa nebudú dať používať len v bankomatoch na výber peňazí. No a treba mať na mysli isté výhody. Pre starších ľudí sú však tieto veci komplikované a nie až také bežné. No a preto je dobré, že parlament sa zasadzuje za to, že aj staré inkasné príkazy a prehody sú platné hlavne kvôli nárastu počítačovej kriminality a nárastu gratis ponúk alebo hackerských útokov a zneužívanie osobných údajov, hlavne čo sa týka phishingu, pre banky vznikajú tým obrovské škody. Preto je podľa mňa oveľa, e, teda veľmi dôležité, aby zostali zachované individuálne práva pre systém priamých, priamých inkás. No a treba predchádzať zneužívaniu kreditných kariet, za čo zodpovedajú, zodpovedajú prevádzkovateľia a nie, nie, nie spotrebitelia. Pričom prevádzkovateľia nesú zodpovednosť za problémy. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz prechádzame k postupu Catch the Eye. No a ako slovo dostáva teda ako prvý dostáva slovo pán Silvestris. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár. Toto je posledný eh, dôležitý krok vpred, ale krok veľmi dôležitý. 1. február 2014 je ten kľúčový dátum, dôležitý dátum a je to kľúčový bod cesty, ktorá, ktorá bola veľmi dôležitá pre e, spoločnú menu. Chcem poďakovať pánu komisárovi za to, že takýto krok podnikol. E, určite, určite to mnohým spotrebiteľom ušetrí náklady. Je to pre nich veľký krok. Tieto platobné cesty pre európskych občanov, to všetko je veľký krok vpred. Krok, ktorý e, je naozaj blízko srdcu tohoto parlamentu. Ďakujeme, pán Silvestris. A teraz má slovo pani Tikao. Ďakujem, pani predsednička. Jednotný e, e, platobný priestor v Európe je dôležitý pre fungovanie jednotného trhu. SEPA ponúka platformu na realizáciu európskeho systému fakt- elektronickej fakturácie a široké schválenie elektronických faktúr bude stimulovať migráciu finančných nástrojov smerom do SEPy. Preto, aby tieto vzájomné prístupy, prínosy sa realizovali, bude dôležité, aby elektronické faktory splňali e, e, štandardy ISO 2022 a e, finančné služby, ktoré sa používajú v rámci SEPA. Elektronická fakturácia a SEPA by mali byť integrované do elektronického systému verejných platieb, ktoré robia verejné orgány členských krajín a európske inštitúcie. Žiadam pána komisára, aby nás e, širšie informoval o týchto službách. Ďakujem pekne. parakalo. Pani Ďakujem. Pre dobré fungovanie jednotného trhu Európa potrebuje nový platobný systém ktoré, platieb, ktoré budú efektívne. Uh, aby sme rýchlo prešli integrálne smerom k jednotnému e, platobnému priestoru v Európe, je SEPA základným prvkom pre takýto systém. SEPA prispieje k znižovaniu nákladov a umožní úspory, ktoré sú veľmi vysoké. Napríklad e, prínosy SEPI by mohli dosiahnuť 300 miliónov eur v období 6 rokov. Je dôležité aby sme si učili spoločný konečný dátum pre harmonizáciu platieb v eurách. Je dôležité zároveň <clears throat> regulovať um, výmenné poplatky v týchto platbách. Je tiež potrebné podporovať aktívnejšie produkty SEPA

vytvárajúci jednotný platobný priestor európskej únie už nenarazí v bankovom sektore na administratívne či ekonomické prekážky ktoré by jeho zavedenie ešte skomplikovali. ďakujem za pozornosť. gospa predsedujoča eh, pán komisár milí kolegovia ďakujeme spravodajcovi spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu a za veľmi prospešné zjednodušenia zavedené do platieb ktoré prináša so sebou eh, sepa 23 miliónov malých a stredných podnikov určite bude veľmi spokojných s tým, že usporia určité peniaze a budú mať lepšie podmienky na rast. Potrebujeme ale dobrú informačnú platformu pre všetkých a potrebujeme spolahlivosť, pretože v časoch, kedy kolabujú bankové systémy a v časoch, demonstrácií e, v súvislosti s dohodou akta vidíme, že sú možné narušenia a preto by sme tejto oblasti mali venovať pozornosť. Ďakujem pekne. Posledný rečník, pán Žemke, v rámci spontánnej rozpravy. Aha, čiže ja... E, e, otóż bardzo chciałem podziękować. E, Chápem to tak, že teraz som na rade. Ďakujem pekne, pán komisár. Mám otázku. Myslím si, že toto je e, jednoduchá vec pre krajiny, ktoré majú euro. Ale v EÚ máme aj krajiny, ktoré by chceli euro zaviesť ako svoju menu. Máme krajiny, ktoré hovoria, že sa budú držať svojej národnej meny. A z toho vyplýva moja otázka, pán komisár. Môžeme si byť istí, že nariadenia, ktoré majú pokryť celú Európsku úniu do roku 2016, a chápem to tak, že budú účinné 31. októbra tohto roka, že pokryjú aj Spojené kráľovstvo pretože vieme, že bankový systém Spojeného kráľovstva je veľmi dôležité pre celú Európu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa odpovedať presne a jednoducho na každú otázku. Najskôr chcem poďakovať pani Gebhardt za to, že pripomenula pokrok, ktorý sa dosiahol v pôvodnom texte komisie vďaka parlamentu. Zvlášť ide o ochranu spotrebiteľov. Pani Gebhardt a každému z vás chcem povedať, že pokiaľ ide o finančné služby, Jedna z mojich veľkých priorít pre ďalšie roky, rok 2012 tiež bude ochrana spotrebiteľa. Uvidíte v revízii smernici Pán Gozes pozná veľmi dobre túto smernicu o finančných produktoch u PCVM alebo ešte sprostredkovanie v poistení. Druhá priorita sa bude týkať tieňového bankovníctva, to je ďalšia téma a tam ochrana spotrebiteľov bude tiež prioritou. Keďže hovorím o ochrane spotrebiteľov a o informáciách, poviem pánovi Kutasovi, že tak ako je to aj v prípade pána Padara, pána Šuntisa a ďalších. Hovorili ste o zmene. Áno, je to zmena, vrátanie kultúrnej zmeny, ktorú týmto urychľujeme a nastolujeme. Je potrebné teda informovať ľudí a myslím si, že banky sa angažujú v tejto informačnej práci, vrátanie bezpečno, oblasti bezpečnosti spotrebiteľovi. Pánovi Pádovi, ako aj pani Kokovič, ktorá práve vystúpila, chcem povedať, že je pravda, že s veľkou pozornosťou sledujeme implementáciu tohto nariadenia. A chceme, aby banky e, zaručili dobrú implementáciu Veľmi mi záleží na lepšej správe systému SEPA, hlavne pre spotrebiteľov, ktorí by mali mať svoje miesto a poznáte moju angažovanosť v tejto oblasti. Prečo je potrebné mm, tak veľa času? Viete veľmi dobre, že komisia chcela ísť rýchlejšie, pracujeme v trojici, teda parlament, rada a komisia, je bolo potrebné nájsť e, kompromis Pán Gigol pripomenul, že sme si stanovili konečný dátum do roku 2014. Pán Káras to pripomenul pred chvíľou pre eurozónu. A poviem tiež pánovi Gigoldovi, ako aj pani Tikau, že tento projekt, ktorý sa snažíme urychliť v rámci SEPA, že je tu ešte iný projekt, e, kde komisia oznámila akčný plán. Je to e, elektronický obchod a pracujeme na témach, ktoré sú veľmi technické Týkajú sa spotrebiteľov eh, na internete v rámci elektronických faktor, elektronického podpisu, bezpečnosti platieb. Pracujem s kolegami, s pánom Dalím a pani Kroes eh, konkrétne na technických prekážkach, aby sme napomohli eh, rozvoju elektronického obchodu. Pán Čuntis hovoril o vážnej a ťažkej situácii v Grécku. Ja to chápem, nechcem sa teraz púšťať do nejakých debat. E, musíme sa všetci posnažiť, aby sa veci zlepšili. Pán Čuntis, myslím si, že vaša krajina, ktorú poznám a rešpektujem, je jedna z tých, kde Európska únia má veľký záujem o integráciu, o, o takýto nástroj je tu záujem, o takýto základný produkt a Musíme mať dôveru v to, že táto krajina sa dostane z týchto ťažkostí svojou vlastnou snahou a s pomocou solidarity ostatných krajín. Ekonomické základy, e, napríklad rozvoj cestovného ruchu, výmena, tu vidíme, že Grécko je krajinou, ktorá má najviac záujem na dobrej integrácii do jednotného trhu. Pán Martin hovoril o splácaní automatických, bežných automatických e, poplatkov. Už sme hovorili v tomto texte o tomto bode. Či môžeme urobiť viac, pán Martin, to je otázka, ktorú ja skúmam, tak ako ste to chceli v rámci preskúmania smernice o platbách a dôsledkoch. Pán Gozes, ako zvyčajne, položil skutočnú zložitú otázku pokiaľ ide o, o výmenné poplatky. A tento text je vyváženým riešením, kde sa hovorí o zrušení týchto poplatkov, ktoré mm, nie sú pozitívne smerom k spotrebiteľom. Často sa mám teda na mysli vodu a elektrínu. A pán Gozes, v tomto texte sa hovorí, že zákaz týchto multilaterálnych e, platieb v šiestich členských krajinách môže byť problémom pre určité banky, ktoré až doteraz z toho profitovali. Takže preto ten prechod až do roku 2017. A chcem povedať, aby to so bolo úplne jasné, že tu mm, neanticipujeme to, čo sa stane v otázke bankových kariet. Pán Bolcer hovoril o nariadení pre spotrebiteľov, o bezpečnosti, ktorú dlžíme spotrebiteľom. A tu sa posilňa spotrebiteľské práva, aby sme im umožnili dať strop na každý automatický poplatok prospech osôb alebo definovaných podnikov, poskytovateľov služieb či platieb. Každá platba sa bude overovať. A tam, kde je táto platba neopodstatnená, tam sa predpokladá e, e, jej splatenie, teda spätné splatenie. Pochopil som otázku, ktorú položil pán Stodianov o domácich prípadoch vnútorne, teda v rámci jednej krajiny. Nemám, ale všetky potrebné prvky na odpoveď na túto otázku poskytol by som vám ich neskôr. Pán Paška, pani Basesku, pán Silveris hovorili o tom, aký tento projekt bude predstavovať úspory pre spotrebiteľov. Pani Flašiková hovorila o pozitívny rámec, e, o pozitívnom rámci pre hospodárskú súťaž pre schopnosť. Chcem ďako- poďakovať pánovi Karasovi za to, že doplnil, a to je vlastne tretí bod, o ktorom hovoríme, o ktorom diskutujeme, o pokroku, o pridanej hodnote pre vnútorný trh, tak ako to povedal pán Karas, a chcem povedať, pánovi Zemkemu, že projekt sa týka všetkých europladieb v rámci EÚ, nie len krajín eurozóny. Tento projekt sa týka všetkých platbách v eurách v rámci EÚ, nie len eurozóny. A na záver, pani predsednička, by som chcel povedať, že pani Asaja chcem poďakovať za kvalitu jej správy. Ďakujem pekne, pán komisár. Dámy a páni, rozpráva k tejto téme týmto pádom je uzavretá. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. hodine na obed. Podľa programu teraz nasleduje otázka na ústne zodpovedanie.